Dear colleagues, the minutes of yesterday's sitting and Vážení eh, kolegovia, pokiaľ je o zásadní, eh, zo včerajšieho zasadnutia, eh, je už k dispozícii. Vážení kolegovia, teda e, tento text, prijatý text a zápisnice zasadnutia sú k dispozícii. Chcem sa spýtať, či e, sú k nim nejaké pripomienky. Ak nie, tak ich tý, týmto príjmame. A teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania. Ako obvykle kolegovia, chcela by som vás požiadať, aby ste boli potichu, e, keďže máme kolegov, ktorí sa hlásia do diskusie. Začneme so správou e, pána Landsbergisa, clá na tovar s pôvodom na Ukrajine. Ako prvý má slovo pán Peter Jar na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička.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 kde vidíme, že je tu nebezpečenstvo, že e, tieto ťažkosti by mohli e, ohroziť e, sociálnu hospodárskú obnovu. Takéto krajine môžeme pomôcť tým, že jej podáme pomocnú ruku vo forme ekonomických kontaktov a ich podpore. A práve to sa v tomto návrhu spomína. Mali by sme dať Ukrajine šancu, dať šancu jej hospodárstvu, šancu zlepšiť jej obchodné vzťahy s Európskou úniou a ich súčasťou sú aj tie obchodné. Eh, malé menšiny tu v parlamente eh, <clears throat> s tým nesúhlasia, ale myslím, že je potrebné naozaj eh, za týmto účelom zjednodušiť obchodovanie medzi EU a Ukrajinou. Ďakujem. Slovo má teraz pán Daniel Henen na jednu minútu. Ďakujem pekne. Veľmi ma prekvapil počet eh, poslancov, ktorí sú teraz pripravení eh, priamo eh, konať pána Putina. Pritom sa nazývajú nacionalistami vo vlastných krajinách. Toto zmyšľanie je také zvláštne, že nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. A E, to vedie k tomu, že e, potom podporujeme niečo, čo je proti EÚ. Ja si myslím, že EÚ e je veľmi nedemokratická, ale Ukrajina je normálna krajina, kde je pluralistický systém viacerých strán Môžete ho po, e, podporovať bez toho, aby ste podporovali Európsku úniu. Môj typ euroskepticizmu je medzinárodný, kozmopolitický, e, otvorený, teplý a nie je v ňom žiaden priestor pre sympatie s putinizmom. My list, uh, but I don't see him in the... Mám na zozname pána Briwan, ale nevidím ho tu uh, v miestnosti. A slovo má pán Luke. Please.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 na hlasovaní som sa nezúčastnil, pretože e, ste mi nedali slovo, keď som sa hlásil e, k rokovaciemu poriadku. V rokovacom poriadku v článku 41 e, odsek 1 hovorí, že parlament má najprv skonštatovať finančné dopady nejakého právneho aktu. A to sme tu v našom prípade nevyčíslili. Poslanci vôbec nehovori, nevedeli, o akých finančných dopadoch hlasujú Predloha komisie neobsahuje žiadne vyčíslenie predpokladaných finančných dopadov pre Európsku úniu. Správa pánu spravodajcu neobsahuje žiadne informácie o tom, aké finančné vplyvy vzdanie sa cla na tovar bude mať. Ja mám právo sa e, prihlásiť k rokovaciemu poriadku a vy ste ma e, obrali o toto právo, pani predsednička. To nebolo spravodlivé. Vy ste e, týmto si nesplnili svoje povinnosti ako predsednička Európskeho parlamentu a mali by ste vziať na vedomie, že nie je správne príjmať rozhodnutia bez toho, že si uvedomujete, aký finančný dopad tieto majú. Ďakujem. A teraz prejdeme k správe e, Petri Sarvama, absolutorium pre orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie. O slovo sa hlási pani Emma McClarkin. Je e, v sále? No, then we move. Nie je, takže prejdeme k správe pána Dojča absolutórium za rok 2012, Európska rada a rada. A znovu, nech sa, dostá, nech sa páči, pán Jar, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som rád, že Európsky parlament prijal záver, že nebudeme mať absolutórium pre Európsku radu. Mali sme tu diskusiu ohľadne rozpočtu počas týždňa a aj keď a napriek tomu by som chcel požiadať, aby sme vyzvali radu, aby jednoducho tie nedostatky, ktoré ešte nie sú vyplatené, pokiaľ ide o rozpočet Európskej únie, aby sa to doplatilo. Nie je to jednoducho správne. Ak je niekto členom Európskej únie a neplniť si svoje povinnosti. Prvá povinnosť predsa je samozrejme sa stredávať aj v Bruseli, pomáhať v tom zmysle, aby sme mali správne zákony, ale hlavná, hlavná povinnosť je platiť si aj včas uh, svoje záväzky. Iba takto môže fungovať Európska únia naďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Jar, ctení kolegovia, kolegyne. Týmto končím e, vysvetľovanie hlasovania, takže končíme aj toto zasadnutie. Zápisnica bude predložená parlamentu na začiatku budúceho zasadnutia, ak nie sú námietky. predložím tie uznesenia, ktoré boli dnes prijaté tým orgánom, ktorých sa to týka a týmto odročujem dnešné zasadnutie.